Colleagues, um, if you could please take... Kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali miesta. Um, počkáme, aby si Rakúšania posadali, čo by bolo vhodné, si myslím. Dobre, kolegovia, ďakujem pekne, že ste sa pousádzali. Ďakujem pekne. S veľkým potešením chcem uvítať do prvého bodu dnešného programu Johanu Miki Leitner, rakúsku federálnu ministerku vnútra. Srdečne vítajte na našom dnešnom stretnutí. Budeme mať, dúfam, veľmi dobrú zaujímavú názorov. V septembri Rakúsko spravilo veľmi zaujímavú iniciatívu ako odozvu na humanitárnu uh, Eh, humanitárny problém, eh, kde štátni príslušníci tretich krajín na hraniciach Európskej únie Európskej únie majú problémy. Tá iniciatíva sa nazýva Zachrána životov, Save Lives. A s veľkým potešením dnes vítam eh, pani federálnu ministerku vnútra Rakúska, aby sa s nami podelila informáciu o tejto iniciatíve a zodpovedala na otázky členov výboru LIBE. Zároveň by som vás chcel informovať aj o konferencii UNHCR na ministerskej úrovni ustanovení, kde sa e, zavezú finančné prosiedky pre presídlenie inej formy admisie sírskych utečencov 9. decembra 2014 v Ženeve. Tu budú mať štáty príležitosť ďalej sa zaviazať finančne podporovať a pomáhať sírskych utečencov a e, dám, v dispozícii vám dávam aj dokument UNHCR a na ďalšom stretnutí budeme hovoriť o správe fóra o presídlení a relokácii to sú tie zriedkavejšie príležitosti vo výbore, kedy prichádza ministerstvo alebo pani minister alebo ministerka z nejakou iniciatívou, čo je veľmi zaujímavé. Viete, že presídlenie je otázka, ktorá e, s ktorou sa zapodievame v parlamente a riešime aj azylový balíček, v ktorom sú mnohé takéto iniciatívy. A dnes sme sa od vás radi dozvedeli, aké sú vaše skúsenosti ako pani ministerky, ktorá prijala takúto iniciatívu na úrovni členského štátu. E, tešíme sa na spoluprácu s vami, na diskusiu s vami o tom, aké máte skúsenosti v Rakúsku a podelíme sa s vami o naše skúsenosti. Takže vás srdečne vítam na dnešnom zasadnutí výboru a odovzdávam vám rovno slovo. Ďakujem pekne za vaše srdečné privítanie a pozdrav. Teším sa najmä z toho, že tu dnes môžem vo výbore LIBE byť ako host. Nielen na národnej úrovni e, považujeme spoluprácu s parlamentom za významnú, ale aj na európskej úrovni. Považujem spoluprácu s poslancami Európskeho parlamentu za mimoriadne dôležitú. Tešíme, že tu môžeme predstaviť našu eh, rakúskú iniciatívu eh, Záchrana životov Save Lives. Ako viete, máme dočinenia s mimoriadnou situáciou a mimoriadne situácie si vyžadujú profesionálne a rýchle riešenia. Takéto riešenia sú potrebné najmä, keď sa pozrieme na migračné toky, Vieme, že v susedných krajinách eh, v okolí Sýrie eh, praskajú vo švíkoch utečenecké tábory, eh, taktiež je tam nedostatok zásobovania. Keď sa pozrieme na celú zlú Severnú Afriku, kde desiatky tisícok ľudí čakajú na prepravu. Zároveň je tu téma toho, že práve v Európe národné azylové systémy sú e, čiastočne e, preťažené. Hovorím čiastočne, pretože 10 z 28 členských štátov prijíma 90 všetkých e, žiadostí o azyl. A tým pádom práve v tých zaťažených krajinách nie sme schopní optimálne sa starať o tých, ktorí potrebujú ochranu. A preto podľa mňa mm, sú potrebné opatrenia na dvoch úrovniach. Poprvé, Potrebujeme také iniciatívy, aby sme mohli ďalej bojovať proti nezákonnému pristahovalectvu a s tým súvisí samozrejme aj boj proti prevádzectvu. a na druhej strane musíme um, poskytovať ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, eh, legálne formy vstupu do EÚ. A toto je eh, náš veľký cieľ. Toto je cieľ nášho projektu eh, záchrana životov. Našim cieľom je najmä mm, vyzdvihovať e, utečencov e, a ľudí potrebujúcich ochranu tam, kde sú, aby neboli vystavení prevádzačom. Teda na to potrebujeme e, profesionálnych, dôveryhodných partnerov, ako napríklad UNHCR. Osoby, ktoré potrebujú ochranu, by mali byť v rámci celého európskeho programu prijímaní ešte tu dodám, že je tu potrebná podpora a účasť všetkých, naozaj všetkých členských štátov podľa spravodlivého rozdeľovacieho kľúča, ktorý bude vyvážený. Vyžaduje si to solidaritu a práve solidarita je základom Európskej únie a z nej vychádza celý obrovský projekt a práve na tejto téme, na téme azylu, e, taktiež e, utečeneckých tokov e, môže Európa padnúť, môže sa rozbiť, ak nebudeme schopní nájsť spoločné riešenie. Teda cieľom je zaujať spoločný celoeurópsky prístup, ktorým budeme poskytovať konkrétnu pomoc ľuďom, ktorí potrebujú ochranu. Konkrétne poprvé je potrebný vyvážený rozdeľovací kľúč v rámci EÚ. Viem, že e, toto spravodlivé rozdeľovanie ešte e, nemáme. Nemáme kľúč, podľa ktorého sa to bude rozdeľovať. E, taktiež organizácie ako EAS budú v tomto kontexte potrebné. Ďalej po druhé. Druhý krok musí súvisieť s prijímaním ľudí, ktorí potrebujú ochranu v Európe práve podľa tohto rozdeľovacieho kľúča. Vieme všetci, že Čas nás tlačí v konfliktných eh, regiónoch. Je situácia veľmi eh, napätá a citlivá od Severnej Afriky až eh, k Blízkomu východu a preto musíme mať dispozícii síce profesionálnu prípravu, ale najmä je potrebné konať rýchlo. Viem, že s tým súvisí aj podpora a nasadenie na všetkých úrovniach v členských štátoch, na komisii ale aj tu v Európskom parlamente. A práve o túto podporu vás chcem požiadať eh, práve ako ehm, my, ktorí nesieme politickú zodpovednosť, nemôžeme sa len tak prizerať, ako prevádzači ďalších ľudí ženú do záhuby. Máme pred očami obrázky tragické obrázky, keď si pomyslíme na to, že v posledných mesiacoch tisíce ľudí um, našli svoju smrť vo vodách Sredozemného mora. Ehm, Prevádzactvo eh, je fenomén, proti ktorému musíme bojovať a zároveň musíme poskytnúť osobám, ktoré potrebujú ochranu, legálne formy vstupu do EÚ. Iba tak sa nám totiž podarí prijať eh, a čeliť tlaku zvonku tlaku, ktorému sú vystavené naše um, zdrové systémy, aby sme naozaj boli schopní pomôcť týmto ľuďom v núdzi. Náš rakúsky návrh um, záchrana životov e, je veľmi konkrétny a teším sa, že aj dnes mám, som mala možnosť stretnúť sa s e, novým komisárom pre pristahovalcov, pánom Amramopoulosom. Prerokovali sme tento náš nový e, projekt je to návrh, e, ktorý vychádza z účasti všetkých členských štátov a tiež vychádza z toho, že sa spravodlivo budú rozdeľovať e, tieto osoby v núdzi na základe princípu európskej solidarity. To znamená, že v týmto návrhu sa hovorí, že osoby v núdzi by už nemuseli prekračovať e, riskantným spôsobom E, Stredozemné more a vďaka tomuto návrhu by e, mali bezpečnosť istej cesty a vďaka tomu by mali aj možnosť vyhnúť sa prevádzackým e, gangom a tým by sme vlastne odňali aj odberateľov týchto prevádzackých služieb. Myslím, že ak nájdeme e, tento spravodlivý kľúč rozdeľovania, e, tak sa to podarí, pretože tam, kde je voľa, tam je aj cesta. Chcem sa poďakovať výboru Libe za to, že mám možnosť predstaviť vám tento náš projekt záchranu životov a že môžeme diskutovať intenzívne o podrobnostiach. Predsazali sme si, že budeme tento projekt aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni e, prerokúvať a chceme takto nájsť eh, vhodné riešenie pre všetkých, také riešenie, ktoré bude humánne. Ďakujeme, pani ministerka, eh, veľmi eh, nás teší, že ste nám povedali niečo bližšie o konkrétnom projekte a taktiež sme radi, že ste prišli, aby sa zlepšili naše vzťahy. Myslím, že je to prospešné pre náš výbor. Teraz otváram diskusiu. Začneme dvoma poslancami z Rakúska. Najskôr pán Becker a potom pán Weidenholzer. Najskôr pán Becker, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, že sme dostali túto možnosť eh, informatívneho stretnutia. Chcem sa poďakovať najmä eh, predsedníctvu výboru, eh, vážená pani ministerka, drahá Anny, e, naozaj e, som veľmi rád, že nám to predstavuješ, e, takýto kľúčový projekt, pretože ten môže vyriešiť naozaj celé jadro našich problémov. Spočíva na základoch solidárneho konania a taktiež snahy bojovať proti zločinnosti. My, Európania, v tejto krízovej situácii musíme konať jednotne tento návrh je mimoriadne dôležitým príspevkom k tejto jednote a musíme plniť našu zodpovednosť, musíme bojovať proti trestnej činnosti prevádzačstva a zároveň musíme prezať zodpovednosť za ochranu ľudí v núdzi. Tuto je tento návrh naozaj príkladný. Myslím, že otázky, ktoré chcem položiť, sú v záujme ďalšieho eh, rozvoja aj tu vo výbore, aby sa tento projekt posunul vpred. Prvá otázka súvisí so samotnou tematikou. Keď vychádzame z toho, že v tomto projekte Save Lives, záchranu životov, už bude zohrávať kľúčovú úlohu tento rozdielovací kľúč, do akej miery sa dá predpokladať, že v budúcnosti eh, celý pravidlový aparát eh, pristahovalectva budeme vychádzať e, vždy z tohto základného rozdeľovacieho kľúču, kľúča. Vo všetkých iných oblastiach taktiež. Ďalej druhá otázka. Hovorí sa o ďalšom rozvoji dublinského systému, e, pretože s tým súvisí aj e, presne toto. A ďalej po tretie, ako vnímate vy, pani ministerka, podporu v rade na základe dnešného posúdenia a aké vidíte šance. A na záver chcem povedať a vysloviť nádej, že výbor LIBE podporí túto iniciatívu tak, ako sme tomu zvyknutí, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Ďakujeme, pán Becker. Ďalej nasleduje pán Weidenholzer. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ti, Klod. Pani ministerka, aj ja sa chcem poďakovať eh, za to, že ste prišli. A ja som jedným z tých, ktorí vás niekedy aj kritizujú a v niektorých veciach eh, sa celkom nezhodneme v názoroch. Domnievam sa, že v priebehu tohto leta eh, sa hovorilo skôr o uzatváraní hraníc e, a tak podobne, tak sa veci trošku vyostrili. Ja vás chcem ubezpečiť, že e, som naozaj e, veľmi potešený touto vašou iniciatívou. Dúfam, že s ňou prekonáme toto ticho a zároveň vzájomné obviňovanie sa, že jedni nemajú dobre opatrené hranice a tak ďalej. Myslím, že to môže byť e, cesta z tejto slepej uličky, v ktorej sa ocitáme už mnoho rokov. Myslím si, že táto iniciatíva je z dvoch e, dôvodov mimoriadne dôležitá. Jednak preto, e, že vychádza z otázky toho, že je nepriateľné, aby som mohol požiadať o azyl, až keď sa dostanem na európsku pôdu. E, práve preto sú nútení ľudia prekračovať v Stredozemné more a práve preto dochádza k e, takým stratám na životoch. Tieto procesy sa musia presunúť. To je naozaj um, významný spôsob, ako riešiť túto slepú uličku. Dnes do poludňa sme diskutovali o tom, aké možnosti by mohli byť na vytvorenie takýchto doplnkových e, fóriem vstupu, aby sa to všetko nedialo e, na hranici vstupu. Mm, taktiež by stálo za zváženie nie len dohodnúť sa e, na konkrétnych podmienkach, teda či to bude priamo na brehu mora alebo na veľvyslanectvách členských štátov, Dokonca v Rakúsku sa e, kedysi e, udržoval systém, keď sa e, dala podať žiadosť o azyl práve na veľvyslanectve v tretej krajine. Potom to trošku viedlo k upokojeniu vtedajšieho momentálneho tlaku, čo sa týka prevádzajstva. Myslím si, že táto iniciatíva je trošku inak nastavená. Podľa mňa stojí za zváženie, ako by to čo najlepšie fungovalo v praxi. A ďalej druhá vec, to súvisí s tým rozdeľovacím kľúčom. Isté, že bolo by vhodné, keby sa to rozdelilo v EÚ podľa toho kľúča. Dnes dopoludnia sme diskutovali aj o tom, ako by sa tieto veci mali deliť. Je potreba zjednotovať rodiny a tak ďalej. Sú tu rôzne aspekty, ktoré s tým súvisia. V každom prípade je rozumné rozdeliť túto záťaž na všetkých rovnomerne. A je to relatívne dosť vzdialené od e, tohto prísneho dublinského systému. E, chcem sa opýtať, či si nemyslíte, že mhm. by e, stalo za zváženie zaviesť nejaký iný systém namiesto tohto dublinského systému. Viem, že sa to nepodarí zo dňa na deň, ale mali by sme si otvorene konečne priznať, že Dublin nefunguje. Um, isté, že kým nemáme iný systém, ktorý by ho nahradil, musíme žiť s tým, čo máme. Uh, ešte raz teda srdečná vďaka. Ďakujem aj za to, že ste si vybrali Európsky parlament eh, ako pôdu, na ktorej chcete prezentovať eh, svoj návrh. Aj pre nás je to veľmi eh, významný signál, ktorý si veľmi ceníme, že kladete dôraz na rešpektovanie demokracie. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pani Wikström. Thank you, Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa chcela obrátiť na pani ministerku, privítať ju dnes medzi nami, aj za to, že nám prišla predstaviť dôležitú iniciatívu. Je pre nás vždy dôležité vypočuť si a deliť sa osvedčené postupy, či už od členských štátov alebo odborníkov či iných inštitúcií. Predovšetkým chcem zdôrazniť to, teda cením si, že ste upozornili na e, zlú situáciu migrantov, ktorí často nemajú na výber len riskovať svoje životy a dôverovať obchodníkom s ľuďmi. Aj o, e, vážim si vašu snahu nájsť bezpečné riešenie. E, toto je jediný spôsob. A pokiaľ jediná cesta pre mnohých ľudí dostať sa do Európy je isté stredozemné more, nezabraníme umrtiam na mori. E, cením si iniciatívu Rakúska. Súhlasím s tým, že EÚ a členské štáty nesú obrovskú mieru zodpovednosti v rámci medzinárodných humanitárnych snách a vítam váš návrh implementovať spoločný európsky plán usídlenia spolu s UNHCR. Plne s vami súhlasím, že táto iniciatíva by mala vychádzať z princípu solidarity a mala vypraviť spoločný európsky záväzok zabezpečiť presídlenie. Dnes len zo pár členských štátov sa zúčastňujú na programe presídlenia a niektoré z nich prijímajú menej ako 100 ľudí ročne cez program presídlenia. Snahy EÚ v rámci presídlenia sú ničím, to nie je ani len kvapka v mori v globálnom kontexte. Naozaj by sme mohli spraviť oveľa viac a zároveň eh, by sme mali byť solidárnejší a členské štáty medzi sebou by si mali prerozdeliť rovnova, rovnomerne bremeno. Len tri členské štáty v roku 2013 prijali 57 všetkých žiadateľov o azyl v EU. To jednoznačne znamená obrovský priestor na zlepšenie. Takže ak by sme mali zaviesť nejaký redistribučný kľúč alebo systém kvót medzi členskými štátmi, tak e, bude dôležité, aby sme vychádzali z kvantitatívnych údajov, ako napríklad HDP, počet obyvateľov, veľkosť územia štátu. Ale dôležitejšie je ešte to, aby sme zvážili a seriózne zohľadnili aj kvalitatívne údaje, ako napríklad rodinné prepojenia, vyhliadky na integráciu v danej krajine, jazykové znalosti a podobne. Ak tieto kvalitatívne údaje nezohľadníme, tak vytvoríme zbytočné problémy s integráciou a navyše systém kvót by mal byť taký, aby sa našla rovnováha medzi členskými štátmi, ale bez toho, aby e, žiadateľ o azyl musel mať povinnosť ísť do nejakej konkrétnej krajiny. Otázky na vás. Poprvé, viete si predstaviť systém kvót alebo distribučný kľúč ako niečo povinné alebo dobrovoľné pre žiadateľa o azyl, aby si sa mohol zvoliť? akú mieru flexibility by sme mali dať do zohľadňovania kvalitatívnych údajov, pričom by bolo zároveň povinné pre členské štáty, aby e, brali svoj diel zodpovednosti na svoje plecia. A po druhé, ako bol prijatý váš návrh na rade zo strany iných členských štátov? E, bola by tam dostatočná podpora posunúť tieto myšlienky ďalej? Úprimne povedané, veľmi často my v tomto výbore Eh, si želáme, by sme mohli eh, sa dostať do rady a vypočuť si, čo sa tam deje. Takže tu máme vynikajúcu príležitosť, aby ste nám mohli povedať, ako to na rade vyzerá. A po tretie, viete, či komisia by bola momentálne ochotná alebo pripravená, či už teraz alebo možno v budúcnosti, v blízkej budúcnosti, pripraviť a predstaviť pilotný projekt pozostávajúci z týchto aspektov? A ak áno, vedeli by ste nám povedať, kedy by to asi mohlo byť reálne? Ďakujem pekne. Ďakujem, Cecilia. Pani ministerka, určite budete mať príležitosť povedať nám, čo si kolegovia na rade myslia. To bol len vtip, neberte to vážne. Nech, e, pred rokom som sa stretol s nemeckým, pa, e, s nemeckým ministrom, takže môžem porovnať rozdiel, ale Dostali ste veľmi podrobné otázky. To svedčí o tom, ako seriózne berieme tieto veci a radi si vypočujeme vaše odpovede. Máme tu ešte ďalších rečníkov. Tom Čišovský. Tomas, nech sa páči. Ďakujeme pekne, pani ministerka Leitnerová. Ďakujem za vašu analýzu a tiež za vašu iniciatívu ktorú ste nám dnes eh, predstavili. Ja musím priznať, že nie som podporovateľom tejto iniciatívy, pretože podľa mňa táto iniciatíva je spojená s mnohými problémami. A síce eh, niekto z nacionalistickej strany a nacionalistických skupín si vezme e, takúto iniciatívu ako veľkú tému, napríklad vo Francúzsku, a predloží to tak, že kvóty v červenom e, sa budú e, ponímať ako argumenty proti EÚ. Teraz, ak dovolíte, by som pokračovala v češtine. Chcel som však priamo zareagovať eh, na to, čo ste povedali. Ja som inak veľkým podporovateľom Rakúska a Jedna z otázok, ktorá ma napadá v tejto súvislosti, ak imigranti alebo azilanti neprejdú azylovou procedúrou, tak kam budú vrátení? To je prvá otázka, ktorú mi všetci v Českej republike kladú. Ďalšia vec, kvoty. Česká republika nemá zásadný problém s tým vziať akýchkoľvek imigrantov, ale pýtame sa, čo bude ďalej. Ako bude prebiehať integračný proces, čeština, český jazyk, Vidíme to na výslovnosti pána predsedu môjho mena. Jeden z najťažších jazykov v Európe. My ako Češi nemôžeme naozaj v súčasnej dobe povedať, že by sme našli imigrantov alebo azylantov, ktorí vedia po česky. Máme naozaj obrovský problém s integráciou. Najlepšie sa integrujú Slováci, Ukrajinci, a ľudia zo slovanských krajín. A keď dáte kvótu, tak jeden z obrovských problémov je, že títo ľudia sa nebudú integrovať. A môžem vám ukázať, môžem vás vziať. Môžete so mnou straviť deň a ja som navštívil ľudí z Barmy a z ďalších krajín. Oni sa jednoducho u nás neintegrovali. Čeština nie je taká ľahká ako angličtina alebo nemčina. Súhlasím s vami, je to obrovský problém. Otázka je, zda by opravdu e, na základe, na základe... Ale je pravda, že na základe hospodárstva, ako toto riešiť na základe dobrovoľnosti. Štát by sa mal rozhodnúť, či dobrovoľne niekoho príjma alebo nepríjme. Bol som na konferencii v Taliansku, vypočul som si talianských kolegov, ktorí hovorili, že kvóty dnes vôbec nie sú témou, že to nie je to, čo rieši celý tento problém. Vypočul som si sicilských kolegov, ktorí mi opravovali čísla, ktoré dostávame v EU. V niektorých táboroch sa hovorí, že je niekoľko stoviek imigrantov a sú tam desiatky ako vyriešite tento problém a z čoho budete financovať? To sú otázky, ktoré si kladiem dnes a deň. Nechcel by som byť pozitívny ako kolega Becker, ale žiaľ nemôžem byť, pretože mám veľa otázok, na ktoré som doteraz nedostal odpoveď. Ďakujem. Speaker... Myslím, že poslednou rečníkou bude pani Steven. Helga, nech sa páči. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Ďakujem pekne. Mám jednu otázku. Aký je cieľ tejto iniciatívy? Ide o integráciu imigrantov a to znamená, že treba postupovať tak, že ľudia, ktorí majú potrebu ochrany alebo žiadatelia o azyl, aby boli prijatí a integrovaní. Ale ako môžeme túto otázku vyriešiť, ako k nej pristupovať? Vo všeobecnosti by sa mali aplikovať pravidlá Dublinu a malo by sa to teda riešiť v krajine, eh, kde migrant prichádza, ale potom ako dojde k prerozdeleniu, to mi nie je vôbec jasné. Ako by sa to malo e, robiť a aký je cieľ vlastne tohto celého? Dobre, kolegovia, takže tým sme si skončili zoznam rečníkov. Pani ministerka, ak ste pripravená, alebo keď budete pripravená, môžete zareagovať na zásadné otázky, ktoré tu zazneli. Nech sa páči. Mikrofón poprosíme. Entschuldigen. Äh, ja, ich bin bereit ich werde natürlich... Äh, som äh, ochotná že vyjadriť sa všetkým týmto otázkam. Veľké výzvy nespočívajú len v celkomom koncepte, aj v podrobnostiach a tiež v akých fázach sa môže vôbec zaviesť takýto projekt do praxe. Myslím, že rozhodujúce je, tak ako povedala pani poslankyňa z Veľkej Británie, hovorí rečnička, a aká bude situácia e, samotných utečencov. a Na nich musíme pamätať. Tí totiž neprichádzajú bezdôvodne a neutekajú bezdôvodne, utekajú pred prenasledovaním, pred znasilňovaním a taktiež pred tým, že čelia smrti a boja sa. A práve tento návrh Safe Life e, vychádza zo solidarity v rámci EÚ a vychádza tiež zo spolupráce s tretimi krajinami a taktiež vychádza z proaktívneho konania a, a snahy riadiť um, migráciu. A tento projekt Save Life chce jasne rozlišovať medzi legálnymi formami presťahovalectva a nelegálnymi. S, tým, s týmto projektom súvisí aj to, že naše vonkajšie hranice musíme dostatočne zabezpečiť a zároveň mm, tento systém bude so sebou prinášať aj nevyhnutné povinné návraty. E, ako by to teda malo presne fungovať? E, čo sa týka postupov na veľvyslanectvách, myslím si, že v tretích krajinách by sme mali využívať Eh, profesionálov, konkrétne UNHCR, pretože UNHCR má potrebné vedomosti, skúsenosti, dokáže posúdiť, či niekto naozaj potrebuje ochranu alebo nie. Teda iba tie osoby, ktoré naozaj sú v núdzi, ktoré potrebujú ochranu, aj na základe rozhodovacieho kľúča by sa potom rozdeľovali do e, všetkých 28 členských štátov. A na základe tohto rozdeľovania by potom žiadatelia o azyl a vojnoví utečenci by prišli do členských štátov a priamo v jednotlivých členských štátoch by žiadali o azyl. Isté, že Môže nastať aj prechodné riešenie, že prídu ľudia priamo do Európy a až priamo tu budú žiadať o azyl, nie na veľvyslanectve v tretej krajine. V každom prípade e, je želateľné, aby e, väčšina žiadosti o azyl bola predložená v tretich krajinách na veľvyslanectvách prostredníctvom UNHCR aby eh, bolo jasné, eh, kto má nárok požiadať o azyl podľa toho, do akej miery potrebuje ochranu. Eh, zároveň poskytneme týmto utečencom legálne formy vstupu do EÚ, tak aby neboli vystavení nejakým rizikovým mm, cestám a trasám, aby nemuseli utekať a riskovať svoje životy a nemohli by sa vystavovať prevádzačom toto je teda také celkové nastavenie, ale pravdepodobne dôjde k prechodným fázam, e, v ktorých e, najskôr nastúpi pilotný projekt, v ktorom sa prihlásia najskôr dobrovoľníci, ktorí budú pomáhať žiadateľom o azyl. Keď napríklad sa pozrieme na Česko, e, ja som vyrastala na hranici s Českou republikou, ja som dieťa e, takéhoto hraničného regiónu, viem, že e, v Českej republike veci naozaj fungujú dobre. Keď sa pozeráme na štatistiky, Rakúsko na tisíc obyvateľov prijíma dvoch žiadateľov o azyl, pričom Česko iba 0,2 žiadateľa o azyl na tisíc obyvateľov. Myslím, že bezpečnosť eh, pre eh, vojnového utečenca je rovnako zabezpečená v Rakúsku ako v Česku a preto chcem apelovať na to, aby tie štáty, tie členské štáty ktoré doposiaľ prijímali málo eh, takýchto vojnových utečencov, aby sa prihlásili ako dobrovoľnícke v testovaní tohto projektu. Čo sa týka integrácie, naozaj budeme musieť trvať na integrácii, pričom eh, veľa ľudí mm, potom, keď už nastane eh, mier v ich krajine pôvodu, eh, by sa rado vrátilo. My im chceme túto možnosť poskytnúť, ale samozrejme mnohí ostanú aj u nás, keď si napríklad pomyslíme na sírskych utečencov. Tu je naozaj potrebné, aby tento vojnový utečenec, ktorý u nás ostane, aby sa cítil uznaný, aby prejavil ochotu integrovať sa a taktiež e, naučiť sa jazyk krajiny. Ale musíme im poskytnúť možnosť integrovať sa a tieto opatrenia oni potom musia prijať. Naučiť sa cudzí jazyk je vždy zložité. A ja som presvedčená o tom, že práve sírsky utečenci, ktorí sú poväčšine veľmi vzdelaní, sú eh, väčšine aj jazykovo nadaní a celkom iste sa veľmi rýchlo eh, český jazyk naučia. Ja dnes s pánom komisárom prerokujem celý systém ako celoeurópske riešenie. Tento systém kvót musí eh, však potom byť záväzný pre všetkých, pretože práve teraz keď sa dohodujeme na spoločnom azylovom systéme a keď sa vytvoria záväzky a záväzky sa nebudú plniť, buď, musíme sa jednoducho posunúť na úroveň kvót. Aj my máme v Rakúsku e, e, taký problém na národnej úrovni a síce e, v niektorých spolkových krajinách eh, je ten nápor o mnoho výraznejší ako v iných. Eh, aj tam sa snažíme rozdielovať to rovnomernejšie a o to isté sa vlastne budeme snažiť aj na celoeurópskej úrovni. Žiadame o solidaritu, eh, vždy sme ho žiadali a vždy tu bol jasný nepomer. 8 členských štátov prijíma 90 všetkých žiadateľov o azyl. Tento nový model by mal vniesť väčšiu mieru spravodlivosti. Je to pekný projekt, eh, práve by sme využili expertízu UNHCR a spolu eh, by sme eh, vyvinuli rozdeľovací kľúč. Najskôr by sa to spustilo v rámci pilotného projektu na úrovni dobrovoľných členských štátov, aby sa preskúmala možnosť kvót. Myslím, že práve v tejto zložitej situácii, keď tisíce ľudí uteká pred eh, násilím, eh, znásilňovaním, smrťou, aby sme im prejavili takýmto spôsobom solidaritu. Ako by to malo vyzerať v praxi. Ja som ochotná o tom diskutovať. Bude sa to posudzovať podľa počtu obyvateľov, podľa hustoty a tak ďalej. Je tu mnoho rôznych faktorov, ktoré sa budú musieť využívať pri vypočítavaní, aby to naozaj bolo čo najspravodlivejšie rozdelené. Myslím si, že rozhodujúce je, aby e, tu bol jasný záväzok podporiť takýto projekt, aby sa veci naozaj rozvinuli, pretože som presvedčená o tom, že nikto nechce, aby v Európe veci zlyhali práve v takejto zásadnej oblasti. Európa musí preukázať, že je schopná prísť s profesionálnym, ale zároveň aj rýchlým riešením. A tu chcem vyzvať všetkých eh, z vás, aby ste sa tiež snažili k tomuto prispieť. Ešte som zabudla na jednu otázku. Dublin. Ak tento systém celkovo už bude fungovať, eh, tak by som si vedela predstaviť, že napokon sa bude môcť upustiť od Dublinu, ale možno eh, na to prechodné obdobie budeme potrebovať Dublin, aj keď možno v nejakej pozmenenej forme a až potom, keď už budú zavedené kvóty, ktoré budú spravodlivé a tiež zabezpečia, že každý jeden členský štát si bude plniť svoju zodpovednosť a povinnosť. Potom môžeme sa úplne vzdať eh, celého eh, dublinského systému, keď budú stanovené spravodlivé kvóty a všetci ich budú dodržiavať. Nebudeme už totiž žiadny Dublin potrebovať, ale to bude až úplne eh, na záver celého tohto procesu, keď už eh, bude fungovať európsky zilový systém nielen na papieri, ale aj v praxi. A o toto by som eh, chcela na tomto mieste veľmi ehm, zvorilo požiadať. Som ešte raz ehm, veľmi rada, že som mala príležitosť predstaviť nám vám tento náš projekt a dúfam, že budete eh, propagovať tento náš projekt aj tu medzi svojimi kolegami, tak aby sme mali reálnu šancu čo najskôr spustiť eh, aspoň pilotný projekt. Ďakujeme. Ďakujeme, pekne, pani ministerka. Ďakujem aj za to, že ste si našli čas na to, aby ste zodpovedali na všetky otázky. Mm, musím si overiť preklad. Ako by ma tu niekto chcel potrestať za to, že som nevedel povedať správne meno niekoho. E, tlmočníci určite vedia, že som sa ospravedlnil. Áno, dobre, sme angličania, anglicky hovoríme, dobre, je to tak. Povedali ste, že mm, Mm, také želanie na konci roka by bolo, aby sme mali dobrý funkčný azylový systém. Samozrejme, e, robíme tu mnoho vecí, ale mnohé sa potom neimplementujú na úrovni členských štátov. Čiže jedna z zaujímavých vecí z vašej návštevy súvisí s tým, že si uvedomujeme, že nič nie je dokonalé, ale minimálne členské štáty robia niečo, čo pomáha nám, pretože my sme frustrovaní tým, že implementácia, transpozícia toho, čo tu robíme, je jedným z hlavných problémov a presidlovanie je veľmi dobrým príkladom tejto situácie, kedy, myslím, že ani Wikström to povedala, mm, čo sa týka politiky presidlovania, je to veľmi nevyrovnaný obraz a bolo, to, čo ste povedali, veľmi zaujímavé, ale zároveň je to súčasťou našej agendy, pretože čím viac kontaktov máme s radou, tým lepšie to bude, pretože otázka asilovej politiky je hlavne v rukách rady. My robíme všetko, čo je v našich silách, ale mnohé z toho sa potom nezrealizuje, čiže je naozaj fascinujúce e, počuť, čo robíte a som rád, že ste mohli prísť do Európskeho parlamentu, ako ste povedali. E, budeme šíriť e, vaše myšlienky. E, chcem v mene všetkých kolegov sa vám poďakovať za to, že ste dnes medzi nás prišli. Ďakujem ešte raz a kolegovia, ďakujem, že ste prišli na to stretnutie. Ďakujem veľmi pekne. If you need some further information, I can send you some information. Okay? Takže kolegovia, môžeme prejsť na ďalší bod programu, keďže sme tu všetci prítomní. Kolegovia, som rád, že ste tu všetci a napriek tomu, že je štvrtok popoludne, vítam to naozaj a v tom svetle môžeme prejsť na ďalší bod, ktorým je Frontex, ak eh, pani poslanci a poslankyne eh, budú súhlasiť a budú pripravení. So Dobre, takže kolegovia, prejdime na bod 20, e, pretože všetci asi chcú ísť e, domov vo štvrtok v nejakom rozumnom čase. Kolegovia, čo sa týka bodu Frontex, je tu výmena názorov s novou, novým riaditeľom Frontexu, ktorý prichádza. seamlessly approaching the, the platform. Bez problémov prichádza na tribúnu. Hi, hi. We won't keep you waiting then. doing that. So colleagues, uh... Takže kolegovia, s veľkým záujmom uh, sledujeme, čo robí Frontex. A pani, Lager, <clears throat> pani Lagerovi som povedal, že nás mrzí, že to máme na štotok popoludne, ale uh, bol som predovšetkým potešený tým, že aj kolegovia sa posnažili byť tu prítomní. Uh, sú určití poslanci, ktorí naozaj chodia na všetky schôdze, čo si cením. Uh, Minulý týždeň 26. novembra na základe návrhu komisie správna rada Frontexu vymenovala kandidáta na e, miesto riaditeľa pána Fabrisa Gelari, ktorý prišiel medzi nás vzhľadom na význam budúcej spolupráce s výkonným riaditeľom Frontexu. E, budeme mať dnes výmenu názorov, tak ako to bolo uvedené, keď sa uvoľnilo toto miesto ešte pred menovaním. Kandidát, e, ktorého zvolí e, rada môže predstúpiť pred výbor alebo výbory v parlamente a odpovedať na otázky poslancov. A po takomto vystúpení potom parlament môže prijať stanovisko o, nazvoleného kandidáta, čiže ten ten proces, ktorý dnes realizujeme. Pán Ligeri, máte slovo e, v rámci tohto bodu. Nech sa páči, požiadam vás o e, krátke vystúpenie a potom otvorím diskusiu a dostanú poslanci. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení páni poslanci, páni poslankyne, dámy a páni, dnes mi je veľkou cťou, že ma výbor Libe pozval na výmenu názorov v priestoroch Európskeho parlamentu po tom, čo som bol vybraný na výkonného rejiteľa Frontexu. Vnímam túto výmenu názorov ako vynikajúcu príležitosť, aby som sa mohol predstaviť, aby som sa poprvýkrát stretol s poslancami členmi výboru LIBE. Uvedomujem si, že Európsky parlament a konkrétne výbor LIBE proaktívne pôsobia v oblasti vnútra spravodlivosti migračnej politiky a kontroly hraníc. E, uvedomujem si, akú kľúčovú úlohu príjma parlament pri schvalovaní európskej legislatívy v týchto oblastiach. Viem, že to je úloha parlamentu a čo sa týka rozpočtových otázok a uvedomujem si, akú kľúčovú úlohu zohráva parlament z hľadiska demokratickej kontroly orgánov EÚ. A preto vo svojej budúcej funkcii výkonného riaditeľa Frontexu by som chcel mať dobré vzťahy s poslancami členmi výboru LIBE. Ak dovolíte, rád by som sa krátko predstavil, skôr ako predstavím môj názor na to, akými, pre akými výzvami stojí Frontex v nadchádzajúcich rokoch. Ako asi viete, Pracoval som 18 rokov ako štátny úradník vo Francúzsku, ale aj 3 roky v Bruseli na Európskej komisii a dokonca ešte aj dva roky ako diplomat v Koreji. Moja kariéra je vyvážená medzi operatívnymi a strategickými úlohami a je vyvážená medzi domácimi, európskymi a medzinárodnými aktivitami. Pracoval som na francúzskom ministerstve vnútra v Paríži v centrále kde som mal na starosť otázky EU a Schengen ako kontrola vonkajších hraníc, vízová politik, politika, migrácia. Takisto som bol pod prefektom na regionálnej úrovni, kde som musel presadzovať na regionálnej miestnej úrovni európskej politiky. Musel som koordinovať rôzne e, verejné e, inštitúcie ako policajné zložky, záchranné zložky. E, Ehm, Nazbíral som rozdielne skúsenosti, pracoval som aj na iných ministerstvách a štátnych orgánoch v ministerstve obrany v Paríži ako vedúci divízie pre európske a medzinárodné právo na ministerstve zahraničných vecí ako e, zástupca e, ambasádora Francúzska v Koreji a bol som národný expert v Európskej komisii na generálnom rediteľstve pre vnútro a spravodlivosť od rokov v období 2000 až 2003 e, v týme komisára Vitorinyho som mal tú časť, že som sa proaktívne podielala na príprave oznámenia pod názvom Smerom k integrovanému EÚ riadeniu vonkajších hraníc, ktorá bola v 2002 roku schválená Európskou radou a pripravila cestu vytvoreniu agentúry Frontex. Tieto motivujúce skúsenosti zvýšili môj záujem o verejnú politiku v oblasti vnútra a spravodlivosti a dokonca ma presvedčili o tom, aby som sa pokusil opäť v budúcnosti pracovať v inštitúciách EÚ. Ako vidíte, vo väčšine funkcií, ktoré som zastával, som sa naučil, ako premosťovať e, strategický pohľad na jednej strane a konkrétnu implementáciu v reálnom živote a operatívu na strane druhej. Ale je tu ešte jedna ďalšia vec v mojej profesionálnej kariére, ktorá je dôležitá, o ktorej by som chcel hovoriť, pretože sa mi zdá byť relevantnou pre výbor Libe. Dámy a páni, viem, aký záujem prejavuje váš výbor o presadzovanie právneho štátu a za ochranu základných ľudských práv. V väčšiny funkcií, ktorých som zastával, som zohľadňoval práve tieto obavy. Bola to súčasťou môjho poslania. Vo svojej poslednej funkcii vo Francúzsku som úzko spolupracoval s agentúrami, ktoré ochraňujú základné ľudské práva a mal som aj kontakt s neovládnymi organizáciami, ktoré zastršovali práva migrantov. E, v svojich rôznych funkciách som riešil dopady rozhodnutí súdneho dvora, e, e, dvora pre ochranu ľudských práv a riešil som aj princíp proporcionality v kontexte orgánov presadzujúcich práv. Aby som uvedol ďalšie príklady, prispel som k spolupráce mm, medzinárodnej súdnej jurisdikcie a za menej dramatických okolností som pracovala aj na ministerstve obrany e, v zložke ochrana ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo v rámci mierových misií, ktoré vedie Európska únia. Všetky tieto skúsenosti znamenajú, aj to, že si plne uvedomujem, ako funguje Európska charta základných ľudských práv. Charta sa vzťahuje aj na Frontex a postaram sa o to, aby agentúra ju náležite presadzovala a šírila a propagovala. Čo sa týka víziev, ktorým bude Frontex čeliť v nadchádzajúcich rokoch, dámy a páni, predovšetkým by som chcel pohovoriť o poslaní agentúry a o mojej vízii. Frontex bol vytvorený na to, aby uľahčil operatívnu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc EÚ. Čo sa týka dlhodobého pohľadu, ako operatívny a politický cieľ, podľa mňa Frontex má šíriť spoločné pracovné postupy a hlboko zakorenený pocit tom, že Všetci majú spoločné hodnoty a chránia spoločný voľný šengenský priestor. Frontex je operatívna agentúra a teda musí zabezpečovať solidaritu členským štátom, ktorí sú v tej prvej línii na vonkajších hraniciach. Pri poskytovaní tejto solidárnej pomoci Frontex by však mal nemal byť vnímaný pardon, ako agentúra, ktorá je nadradená z odpovednosti členských štátov na kontrolu vonkajších hraníc. Momentálne vnímam Frontex skôr ako agentúru, ktorá zbližuje národné orgány, ktoré majú v kompetencii kontrolu hraníc. Je potrebné mať na pamäti, že Európska rada požiadala komisiu aj agentúru, aby preskúmala realizovateľnosť európskeho systému Európskej pohraničnej stráže. V tejto súvislosti vnímam Frontex ako operatívnu zložku EU globálneho prístupu k migrácii a mobilite. A v tomto kontexte Frontex by mal rozvíjať cielenú spoluprácu budovania kapacít s tretimi krajinami. Keďže Frontex je iba jednou zložkou, ktorá prispieva k plneniu širších EU politík, Vnímam agentúru ako aktéra, ktorý musí samozrejme spolupracovať s komisiou a parlamentom, so všetkými EU inštitúciami a priamo v teréne aj s ďalšími EU agentúrami, ako Európskym úradom na podporu azylu, agentúry na ochranu základných ľudských práv, Europol, CEPOL a Eurojust. Dámy a páni, aby som to zhrnul, Kľúčová výzva, ktorou sa bude musieť Frontex popasovať, to sú politické a operatívne očakávania, ktoré sú stále náročnejšie a ide o zabezpečenie efektívnej odozvy na nezákonnú migráciu na vonkajších hraniciach EÚ a e, poskytnutie vysokej miery vnútornej bezpečnosti. E, viacnásobné faktory môžu vysvetliť to, prečo sa tieto veci zviditeľňujú teraz viac ako predtým. Avšak Tí, ktorí spravujú vonkajšie EU hranice, nemôžu podceniť štrukturálny tlak demografických trendov ani, geopolit- ani dlhodobej geopolitickej situácie, ktorá ovplyvňuje EU prostredie. Je pravdou, že zmiešané toky hospodárskych migrantov a žiadateľov o azyl, ktorí sa snažia dostať na vonkajšie hranice EÚ, stále rastie a preto musia byť e, do misie Frontexu zakomponované otázky ochrany základných ľudských práv a musí to byť aj predmetom odbornej prípravy pohraničnej stráže. Členské štáty e musia takisto prijať operatívne kroky s cieľom zabezpečiť efektívne presadzovanie EU legislatívy, tak ako je to uvedené v Schengenskom hraničnom kódexe. V reakcii na túto úlohu som presvedčený o tom, že úlohou Frontexu bude pred, e, predstavovať európsku pridanú hodnotu na operatívnej úrovni. Majúc na pamäti tento široký kontext, e, môžeme rozdeliť výzvy Frontexu na konkrétnejšie otázky z toho operatívneho, finančného pohľadu alebo v pohľadu e, ľudských zdrojov. Z toho operatívneho pohľadu Frontex bude musieť nájsť tú správnu rovnováhu medzi strategickými alternatívami na riešenie e, veľkého prílivu zmiešaných migrantov, ktorí prekračujú námorné hranice EÚ, pričom nesmieme zanedbávať ani pozemné hranice, kde takisto číhajú na nás potenciálne hrozby a ťažkosti. Nesmieme zanedbávať ani letecké hranice, ktoré môžu byť vystavené e, migrantom, e, nezákonným migrantom alebo ďalším tlakom z celého sveta. Agentúra bude musieť takisto nájsť správnu rovnováhu medzi krátkodobými spoločnými operáciami v súrnych prípadoch a dlhodobými investíciami do budovania kapacít ako Eurosur, alebo odborná príprava zameraná na európsky systém hraničnej stráže. Frontex bude musieť takisto riešiť jeden paradox. Je to operatívna agentúra, ale závisí od aktív členských štátov, od prostriedkov členských štátov. Čiže agentúra potrebuje zlepšiť dostupnosť prostriedkov členských štátov v prípade e, v rámci postupu spájania prostriedkov členských štátov a ich preozdelenia. A agentúra bude musieť riešiť otázku, ako eventuálne prenajmať prostriedky na krátke obdobie, ak je to potrebné na e, operácie rýchlej odozvy v krízových situáciách. Čo sa týka financií, je tu stále, stále rastúca lepšia reputácia tejto agentúry, vysoké politické očakávania zo strany komisie, rady a parlamentu a dokonca aj verejnosti. To všetko bude viesť, vyvíjať silný tlak na financovanie agentúry. Potom rozbehovom období a po rokoch zakladania a rozbiehania agentúry, e, konečne agentúra bude môcť prijať vnútorné kroky, aby zvýšila podiel operatívnych nákladov na úkor administratívnych nákladov. Avšak v každom prípade agentúra bude musieť prispôsobiť strednodobé hodnotenie viatočného finančného rámca a k tomu Frontex si musí stanoviť priority pre strategické aktivity a získať podporu zainteresovaných strán aj vašu podporu ako rozpočtového orgánu. Frontex musí predkladať spolahlivé a transparentné finančné výkazy. A teraz z pohľadu zamestnancov. Tieto výzvy sú dôsledkom operatívnych a finančných víziev, ktoré som práve spomenul. Avšak momentálne ešte nerobím v agentúre, takže asi ťažko môžem do detajlov hovoriť o týchto veciach. Ale ako všeobecné pravidlo a keďže som to uplatňoval všade ako pracovnú metódu, rád si vypočujem názory zamestnancov agentúry a vyhodnotím, keď raz budem vnútri, aké výzvy, čo sa týka zamestnancov, tu existujú. Poznám, kvali- akú kvalitnú prácu vykonávajú zamestnanci tejto agentúry za ťažkých podmienok. Tu mám na pamäti napríklad dlhodobé neobsadené miesto vo vedení Frontexu, aj odhodlanosť tých, ktorí pracovali v tomto prechodnom období. Viem si veľmi ľahko predstaviť, že agentúra bude musieť riešiť také otázky ako optimálne priradenie pracovníkov na priority, ako optimalizovať zosúladenie potrieb popisu pracovných miest a profilov zamestnancov. Podobne ako ktorákoľvek iná organizácia v súčasnosti, Frontex asi bude musieť zdôrazniť schopnosť pracovať a rozmýšľať flexibilnejšie a jednoducho reagovať na rýchlo sa meniace prostredie. A čo sa týka mojich priorít, dámy a páni, rád by som upozornil na to, že je potrebné zlepšiť dostupnosť prostriedkov členských štátov v rámci postupu spájania a prerozdeľovania prostriedkov. Nájsť prostriedky na správnu rovnováhu medzi námornými, pozemnými a do určitej miery aj e, vzdušnými hranicami. Pripraviť strednodobé hodnotenie viacročného finančného rámca EÚ. Pripraviť cielené cielenú operatívnu spoluprácu s krajinami mimo EÚ v súvislosti s Kontrolu hranica s nezákonnou migráciou s cieľou podporiť globálny prístup EÚ k migrácii a mobilite. Dámy a páni, výzvy sú naozaj náročné. Uvedomujem si zodpovednosť a chcem len zopakovať to, čo som povedal v správnej rade Frontexu. Tímová práca je predpokladom na splnenie misie. Dúfam, že získam vašu podporu ako členov výboru LIBE. A chcel by som povedať, že tímová práca podľa mňa úzko súvisí s transparentnosťou a preto v tomto období transparentnosti by som mal rád otvorený a pravidelný kontakt s vami. Pozvánka na návštevu do Frontexu, do ústredia Frontexu sa vždy plánuje na február a rád by som eh, vyjadril eh, to, že členovia výboru LIBE môžu kedykoľvek prísť na návštevu Varšavy, okrem tých oficiálnych návštev. Poskytnem členom výboru iba pravidelné správy a hlásenia, ale zároveň som k dispozícii aj pre poskytnutie akýkoľvek ad hoc správ v prípade špecifických udalostí alebo tematických správ na témy, na ktoré sa váš výbor bude chcieť zamerať. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, pani poslankyne, ďakujem za pozornosť. Okay, thank you very much, Mr. Ligeri. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Na konci ma už asi nebudete počúvať, lebo budete unikať z budovy, tak neskoro po obede vo štvrtok, takže to radšej poviem hneď teraz. Tým kolegom, ktorí ešte ostali a tiež zamestnancom výboru je dobre, že tu ste a niektorí e, ste tí, ktorí usilovne pracujete. Prosím, pokračujte aj naďalej. My si to veľmi ceníme. Určite našu agendu nezvládneme, keď nebudeme takto usilovne pracovať. Ten program, tú agendu máme naozaj nabitú a ak by sa poslanci nesprávali tak, ako sa správate vy dnes, tak sa nám to nepodarí. A hovorím to dnes pretože potom už neskôr ma nebude e, nikto počúvať. Ďakujem vám. Viete veľmi dobre, koho mám na mysli a vkladám do toho maximálne úsilie, keď vám ďakujem a tiež no, chválime tu sami seba, to politici občas robia. Pán Legery. It's a kind of formal thing we're doing here where you set out some of your mandate. Robíme tu takú vec. Vy ste tu na, načrtli nejaké vaše priority, potom poslanci môžu na to reagovať. Je tu veľa expertízy, veľa znalostí, skúseností. Dám slovo kolegom, aby sa mohli spýtať na priority vášho mandátu ako plná Brigitte Sipel. Ďakujem. Áno. Človeka samozrejme napadne celá séria otázok, pretože Frontex je agentúra, ktorá je veľmi často kritizovaná, niekedy právom, pretože všetko je možné robiť lepšie, ale niekedy nepravom, pretože je zodpovednosťou členských štátov Niekoľko otázok. Hovorili ste o strategickom zameraní a v tej súvislosti ste hovorili o spolupráci s tretími krajinami. Vidíte aj, aj v tomto nejaké ťažiská, na čo by sa tá spolupráca mala zamerať, napríklad výmena informácií, spoločné aktivity. Čo si máme potom predstavovať? Potom otázka zabezpečovania základných práv. Vypočuli sme si správu od Agentúry pre základné práva o situácii na hraniciach a letiskách, kde sa nevždy e, základné ľudské práva dodržujú. Myslíte si, že aj toto by bolo jedným z vašich ťažisk činnosti? A čo by ste na to potrebovali viacej vzdelávacích kapacít, personále alebo čoho? ako by sa dalo v tejto oblasti dosiahnuť väčších úspechov. Ďalšia otázka to sú finančné zdroje, Europol. Ak by ste vy o tom mohli rozhodovať, v akej oblasti by ste videli najväčšie výzvy v tom zmysle, že kde by mal Frontex v najbližších rokoch využívať najviac finančných zdrojov? Pán predseda, mm, v vo februári sa chystá e, naša návšteva do Frontexu. Teraz pani Wikström. Ďakujem, pán predseda, pán Ledgeri. Vítam vás na pôde nášho výboru. Gratulujem vám k vášmu menovaniu. My sa tešíme na našu budúcu spoluprácu. Vaše CV je naozaj úctyhodné. To ste už varí v škôlke začali slúžiť európskym inštitúciám. No, Cecília vždy takto lichotí ľuďom, to neberte vážne. Klód, ja mám slovo, tak poprosím ťa, neskáč mi do reči. Takže, keď hovoríme v tejto snemovne o tejto snemovni o Frontexe, tak jednou témou to je to zabezpečenie základných práv pri všetkých aktivitách Frontexu. O tom sa veľa počulo, počuli. No, založili sa tie konzultačné fóra, rozšírilo sa školenie personálu Frontexu aj na tie čo najširšie znalosti A ak by bolo akékoľvek podozrenie na porušenie týchto práv, tak samozrejme príde vyšetrenie a aj pozastavenie činnosti. Ale ako to vyzerá v praxi, ako to môžete vy ako nový výkonný riaditeľ mohli, môžete ubezpečiť náš výbor, že vždy budete dbať na to, aby tie základné práva sa dodržovali a s akými krokmi počítate v prípade, že by došlo k nejakému porušeniu keď nedávno Frontex nahradil Mare Nostrum operáciou Triton. Bolo to naozaj pôsobivé, bola to tá ukážka toho, čo jeho je Frontex schopný. A my dúfame, že Frontex bude mať dostatok nástrojov a mandátu, aby naďalej vykonával aktivity na našich hraniciach aj v Stredomorí. Práve pred koncom minulého mandátu sme mm, prijali ten mandát programu mm, na mori a záchrana životov na mori je jeden z hlavných cieľov a ja dúfam, že nás budete informovať o priebehu, o priebehu týchto aktivít. Teraz, keď už sa ten Triton aplikuje a dúfam, že sa stretneme častejšie. Pán Becker, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Ledgeri alebo Legeri, ďakujem, že ste dnes prišiel medzi nás a rád by som sa spýtal na partnerstvo. ktoré by malo byť budúcim spôsobom práce. Ja si myslím, že je to dôležité tá spolupráca medzi EP a Frontexom. Funkciu preberáte v ťažkej dobe. V susedstve je kríza, kríza migračná a najprekernejšia situácia v oblasti financií a preto dve otázky. Poprvé, v ktorých bodoch by parlament a Libe na prvom mieste mohli vašu prácu pre Frontex podporiť? Chceme od vás počuť, čo je pre vás dôležité. A po druhé, to je roz, k rozpočtu. Je jasné, že členské štáty nemôžu eh, Frontexu dobrovoľne eh, poskytnúť alebo ponúknuť ešte väčšiu podporu finančnú, ale je tu možnosť, aby sme my, EP a náš výbor v budúcnosti nemlčali. Ak pôjde o to, že vaša práca je ohrozovaná, in, je ohrozovaná inými tými, ktorí vám upierajú finančné prostriedky. Takže otázka, čo v akej výške je podľa vás potrebné zadefinovať v rozpočte inak. Inak povedané, koľko peňazí budete potrebovať? Ďakujem, pán Becker. A teraz pán Zdechovský, tak teraz je už možno lepšia vyslovnosť. Áno, už je to lepšie, no to je výborné. No, to je zase príliš. Už začínate byť ako Cecília. Vypočuli ste si češtinu do sluchadiel a teda vaša výslovnosť sa vylepšila. Mluvit česky. Uh, vážený uh, pane Ležery. Uh... Vážený pán Ležery, ďakujem, že ste tu dnes medzi nami a že máte otvorenú myseľ za to, že hovoríte to, že môžeme prísť. My naozaj vás navštívime z Prahy do Varšavy alebo z Hradca do Varšavy, to nie je ďaleko na, do tej vašej centrály. Takže čakajte, my skoro prídeme, ale prídeme a budeme mať aj nepríjemné otázky. Ja som spravodajcom, tieňovým spravodajcom Fondu pre vonkajšie hranice a jedna z vecí, ktorú som objavil, je, že tento fond v minulosti veľmi nespolupracoval a nepodielal sa na práci Frontexu, že niektoré prostriedky ktoré sa zakúpili členskými štátmi, tak potom sa Frontexu neposkytovali. Otázka, ako to zmeníte? Máte nejaký plán? Potom ste tiež povedali, vo vašom CV figuruje, že máte pomerne dlhé skúsenosti s prácou pre rôzne úrady a my máme skúsenosti s takýmito ľuďmi, že veľmi často sa veci nedajú meniť. Ja vám želám, aby ste boli jedným z tých, ktorý ďalej Frontex zameria na to, že táto práca sa dá robiť lepšie a efektívnejšie. A záverom bol som spravodajcom eh, pre rozpočet na tento rok a rok 2015. A v tom návrhu z rady som videl, že by sa vám mali krátiť financie. V tom prvom návrhu na miesta ohrozí to nejak vašu činnosť? Mohli by ste na to zareagovať. A ešte posledná vec, niečo ako Cecília si dovolím tu trochu odľahčiť tému Pochválim sa s prekladom. E, najprv som hovoril po nemecky a pustil som si český preklad, ten bol vynikajúci, tak keď sa tu navzájom chválime, tak by sme mali poďakovať a pochváliť našim prekladateľom, rečník zrejme myslí tlmočníkom, za vynikajúcu prácu.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 En ik zou de nieuwe directeur daarom een aantal, nog een aantal vragen... Že tu máme dnes medzi sebou nielen predstaviteľov komisie. A teraz otázka na vás. Akým spôsobom analizujete situáciu a úlohy, ktoré vás čakajú? Myslíte si, že Frontex môže byť naozaj odpoveďou na ilegálnu imigráciu? A ak je to tak, eh, akým spôsobom by sa to malo realizovať? nejakou, mm, nejakou zárukou, dohľadom, tutelou nad týmito imigrantmi, alebo akým spôsobom by ste to chceli realizovať? Ešte Jozef na záver. Ja mám ešte jednu otázku. Hovorili ste o spolupráci s ďalšími agentúrami, Europol, Eurojust a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ viem, tak sa plánuje dohovor o výmene údajov medzi Europolom a Frontexom a mňa by zaujímalo, v akom štádiu je príprava tohto dohovoru, čo sa tým sleduje a na aké problémy ste eventuálne narazili v súvislosti s ochranou osobných údajov. A ako si predstavujete ochranu základných práv v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Radev. Ďakujem pekne. Chcel by som vám poblahoželať k vašmu menovaniu za výkonného riaditeľa Frontexu. Nastupujete do tejto funkcie v okamihu, kedy sú veľmi vysoké očakávania máte chrániť európske hranice pred nezákonnou migráciou a zároveň poskytovať ochranu žiadateľom o azyl. Bulharsk... Ako bulharský poslanec mám veľký záujem o otázku žiadateľov o azyl. Máme veľa žiadateľov o azyl zo Sýrie v Bulharsku. Viac ako 30 tisíc ľudí sa snažilo nezákonne prekročiť naše hranice len počas tohto roka. A potom sú tu ľudia, ktorým sa podarilo dostať do Bulharska cez Čierne more. Takže sme žiadali od európskych kolegov o pomoc Otázkou znie, či plánujete ďalšiu misiu do Bulharska na hranice medzi Bulharskom a Tureckom a Bulharskom a Gréckom. A ďalšia otázka. Myslíte si, že by nebolo potrebné mať misiu Frontexu v Čiernom mori, aby sa znížili migračné toky do Európy cez Čierne more? A myslíte si, že Čierne more sa môže stať ďalším koridorom pre nezákonnú migráciu do Európy? Ak áno, aké opatrenia, a vo všeobecnosti, aké opatrenia z dlhodobého hľadiska plánujete pre tie členské štáty, ktoré potrebujú ďalšiu podporu, aby zvládli veľké migračné toky. Ďakujem pekne. Eli? Grazie, thanks Claude. Um, le do il benvenuto, ovviamente. Ja vás vítam. Veľmi špecifická otázka. Mohli by ste objasniť úlohu Frontexu v operácii Triton? Ako viete, od oktobra 2013 tragédia na Lampeduze, tak talianská vláda spustila operáciu Mare Nostrum, ktorá zachránila viacej ako 100 tisíc ľudských životov, ale žiaľ, niekto to už povedal, Stredomorie sa stalo európskym cintorínom teda skôr sme urobili takýto cintorín nech skutočnú azylovú politiku. To je tá tra- tragédia. Je samozrejme pozitívne, že tu máme operáciu, ktorú koordinuje Frontex a účastnia e, sa ho všetky členské štáty. Takýmto spôsobom treba pristupovať k tejto výzve ako k celoeurópskej a nielen ako e, výzva tých krajín, čo sú na hraniciach, ale sú to aj určité obavy. Tak tie prostriedky, ktoré boli udelené na Triton, nie sú porovnateľné s tými, ktoré použilo Mare Nostrum. Je tam menej letectva, menej ľudí, aj menej personálu. A potom aj tá oblasť pôsobenia nie je 182 mil, len 30 mil. To je tiež obrovský rozdiel. A tiež nie je jasné, či Triton bude mať e, taký e, mandát ako Mare Nostrum. Takže je tu riziko, že prídu nové tragédie a ja by som sa spýtala, aká je úloha Frontexu v Tritone, čo si myslíte o týchto obavách, o jeho operatívnosti a čo by sa eventuálne mohlo ešte vylepšiť. Ako viete, niektorí naši poslanci dokonca boli priamo na mieste, videli to na vlastné oči takéto poznatky a skúsenosti majú naši členovia. E, otázky, ktoré vám boli položené, sú naozaj e, e, veľmi komplexné. Neočakávame nejakú veľkú podrobnosť, ale snaží sa prosím pokryť ich čo najviac, ako sa to len bude dať. Well, uh, thank you, thank you very much for all these questions. Uh, Ďakujem. Prejdem do francúzštiny. Bien, je, je crois qu'il y a... Myslím si, že tu zaznelo viacero otázok, ktoré sa týkajú rozpočtových otázok a finančných otázok. Takže, čo sa týka tejto otázky, viete, Poznáte, že rozpočet na rok 2014 bol 80 miliard eur. E, je tu aj milión eur rezerva. Pardon, 20 milión eur rezerva. E, čo sa týka dlhodobých otázok, tu mám teda na mysli viatročný finančný rámec Európskej únie, E, je potrebné presne, precízne pracovať ak to bude možné, tak v dobrej spolupráci so všetkými aktérmi. A samozrejme, okrem toho, čo bude robiť Frontex spolu s Európskou komisiou a v rámci správnej rady, budú evidentne diskusie a bude potrebné pracovať aj s rozpočtovými aktivitami, e, orgánmi, ktoré predstavujete vy, pánia e, poslanci a pani poslankyne. Myslím si, že v ťažkých rozpočtových rokoch pre celú Európsku úniu aj pre jej členské štáty je potrebné preukázať prínos operácií, ktoré realizujeme v maximálnej možnej miere opodstatniť efektívnosť našich rozhodnutí a volieb a konkrétne to, že budeme robiť operácie s najlepšími výsledkami pri najlepších nákladoch a že prinesú tú pridanú hodnotu e, tým, že sa to bude robiť cez Frontex. E, máme tu e, výzvy, ktoré súvisia s humanitárnou situáciou, tak ako hovorili poslanci. Takisto sú tu výzvy ochrany vonkajších hraníc, výzva zvládnutia migračných tokov, čo je v podstate také hlavné poslanie tejto agentúry. Čo sa týka týchto rozpočtových otázok podľa mňa je naozaj potrebné mať podporu výboru LIBE. To je veľmi dôležité. A tu sa chcem poďakovať tým poslancom, ktorí chcú vedieť, e, ako Frontex e, funguje. Samozrejme, vo Frontexe budeme veľmi radi, keď nás budete podporovať páni poslanci, pani poslankyne. Mm, budeme pripravovať aj prehodnotenie viazočného finančného rámca. Mm, v tejto fáze je mi teraz ťažko presne odpovedať konkrétnymi čiastkami, aké bude Frontex potrebovať. A to z viacerých dôvodov. Predovšetkým, ešte som nenastúpil do funkcie, takže ťažko teraz vyťahnuť z rukáva nejaké číslo, len tak bez prípravy. Ale zároveň sú tu strategické priority, ktoré, na ktorých sa budeme musieť dohodnúť spolu so všetkými aktérmi, samozrejme v rámci správnej rady Frontexu, ale som presvedčený o tom, že budú aj diskusie na iných fórach, ako napríklad v parlamente, na rade, na Európskej rade. Jednoznačne teda všetky inštitúcie Európskej únie spolu podľa mňa naznačia, aké sú politické, strategické priority, ktorým je potrebné dať prednosť. A myslím si, že na základe toho budeme môcť potom konkrétnejšie povedať, koľko peňazí budeme potrebovať. Ešte stále v súvislosti s rozpočtovou otázkou boli tu otázky o použití európskych finančných prostriedkov, ak som to správne pochopil. Od roku 2014 je tu nová generácia fondov, Fond vnútornej bezpečnosti a Fond EMIF po francúzsky alebo FAMI po, eh, EMI po anglicky, FAMI po francúzsky. Myslím si, že agentúra môže pomôcť členským štátom pri predstave pred, e, predkladaní projektov, ktoré sú opravnené na čerpanie EU prostriedkov, pomôcť E, e, našimi odbornými znalosťami členským štátom predkladať projekty a potom agentúra môže zároveň pomôcť členským štátom spolu využiť prostriedky, ktoré členské štáty majú. Tu konkrétne mám na mysli tie operatívne prostriedky, ťažkú operatívu ako lietadlá, plavidlá, ktoré budú financované z Európskeho fondu, ale za, kupovať ich budú členské štáty. Skupina členských štátov, susedských členských štátov sa rozhodne ich spoločne používať. Takže tu myslím si, že agentúra Frontex by mohla pomôcť pripraviť spis a pre všetkým pomôcť zorganizovať ten systém pooling and sharing, to znamená systém spájania a využívania prostriedkov, e, samozrejme v spolupráci s členskými štátmi, systém spoločných hliadok, organizovaných hliadok, e, eventuálne na regionálnej úrovni v spolupráci s viacerých členských štátov. Euh, Viaceré otázky, ktoré sa vyjadrili k základným právam a k tomu, ako ich aplikovať a podporiť. Áno, je to dôležitá misia. Rozvíjala sa za posledné roky vo Frontexu tým, že sa e, vytvorili aj e, takí úradníci pre základné práva a eh, aj v úvodnom slove som sa vyjadril, že som rozhodnutý dohliadať na to, aby eh, dobre sa tento systém aplikácie základných práv a charta základných práv aplikovala, aby tento systém dobre fungoval. Budem samozrejme musieť vidieť v teréne, ako sa veci prebiehajú, ako sa organizujú, pokiaľ ide o informovanosť a správy, pretože môžeme mať systémy, ktoré vo všeobecnosti sú dobre zorganizované, aby sa aplikovali základné práva, ale môže dojsť k individuálnym prípadom niektorých agentov, ktorí z rôznych dôvodov Eh, ohrozujú alebo porušujú alebo neplnia tie základné práva. A samozrejme potom takéto prípady treba sledovať. Il y a également des, des questions qui ont été euh, otázky o východných hraniciach Čierne more alebo eventuálne pozemné hranice, kde je veľký prítok žiadateľov o azyl v Bulharsku. V úvode som to už povedal. Treba zároveň riešiť tú prioritu, ktorá stojí pred nami naliehavo, a to sú námorné e, južné hranice. Ale nesmieme zabúdať potenciálne aj na to, čo sa môže stať na východe. Euh, S tými rozpočtovými prostriedkami musíme myslieť na investície do budúcnosti, hlavne pokiaľ ide o kapacity, ale aj pokiaľ ide o realizáciu. Ak nebudeme pripravení poskytnúť pomoc e, členským štátom, pretože e, Frontex alebo niektoré hranice nemajú takéto misie, tak jednoducho musíme spolupracovať s jednotlivými členskými štátmi aj v tejto oblasti. Ťažko môžem dnes odpovedať na to, či budeme môcť konkrétne urobiť misiu v Bulharsku, ale budem sa starať o to, aby sme nepozabudli na žiadnu hranicu a postupovať tak, aby agentúra bola pripravená rozvinúť misie e, v rôznych bodoch, ktoré to budú potrebovať a nesústreďovať sa len konkrétne na určitú oblasť. Otázka, ktorá sa možno opakovala v prípade viacerých rečníkov, a či kapacita je schop, teda či Frontex má tú schopnosť dostatočne dobre riadiť a manažovať externé hranice podľa súčasných zmluv zodpovednosť spada predovšetkým členským štátom a Frontex zasahuje na základe žiadosti členských štátov, aby mm, vlastne prispel pridanou hodnotou operatívnou, operačnou aj európskou. Zároveň Frontex je e, len zložkou oveľa širšej migračnej politiky EÚ a je podľa mňa potrebné, aby Frontex operatívne pomáhal a zároveň si uvedomoval, že existujú aj vzťahy s krajinami pôvodu imigrantov, s tranzitnými krajinami a politický dialog, ako aj rôzne spôsoby spolupráce a pomoci, rozvojovej pomoci a pomoci právnemu štátu, tak to je celá séria politik EÚ, ktoré môžu prinášať, dlho, dlhodobé ovoci a Frontex nie je jediný nástroj, ktorý môže z dlhodobého hľadiska odpovedať na migračnú problematiku. Položili ste mi presnú otázku o operácii Triton a, úlohe Frontexu ešte som neprevzal e, svoju funkciu, tak ešte nie som úplne kompletne informovaný o všetkých detailoch e, tejto operácie a o úlohách e, Frontexu hodinu po hodine, ale viem, že bolo 47 prípadov. Včera bolo takéto čísla, v ktorých operácia Triton zachránila migrantov, ktorí sa topili. Mandát Tritonu je iný než mandát oper- talianskej operácie Mare Nostrum. Tá sa realizovala od októbra 2013 talianskou vládou, potom ako došlo k tej dráme na Lampeduse. Ten mandát je iný rovnako ako aj geografická lokalizácia, tak ako ste to správne spomenuli. Úloha Frontexu je zabrániť smrteľným obetiam. Frontex, ale aj všetci aktéry, nezávisle od ich misie, všetky lode, ktoré plávajú v blízkosti, tak musia poskytnúť pomoc. To je aplikácia medzinárodného námorného práva. A tie lode, ktoré priamo pracujú pre Frontex, tak musia aplikovať tiež medzinárodné národné právo, námorné právo. A je tu aj tá humanitárna pomo- povinnosť zachraňovať životy. To je to, čo môžem povedať. Vzhľadom na to, že som ešte nenastúpil do funkcie, to je asi všetko. Ja dúfam, že som pokryl väčšinu otázok a ostávam vám k dispozícii, dámy a páni poslanci, aj pre ďalšie otázky, ak by ste ich eventuálne chceli podať. Ďakujeme pekne. Keď sa ujmete funkcie, budeme ešte absolvovať eh, mnoho eh, stretnutí, um, ktoré budú eh, celkom iste podrobnejšie. V februári sa chystáme na návštevu, teda aj tam sa budeme podrobnejšie venovať niektorým, eh, venovať niektorým témam. Viem, že ste mohli odpovedať aj detailnejšie, ale celkom ešte ešte bude príležitosť. Eh, chcem sa poďakovať eh, aj vám, aj poslancom za to, že ste boli prítomní. Chcem sa poďakovať naozaj výslovne kolegom, ktorí ostali až do takej pokročilej hodiny. Chcem sa poďakovať aj za účasť celý tento týždeň na našej schôdzi. Bod rôzne budeme ignorovať. Želám všetkým príjemný víkend.